Nie, prezident ma požiadal, aby sme by sme si pripomenuli um, násilie páchané, páchané na ženách, pretože násilie páchané na ženách je žiaľ každodennou súčasťou Európskej únie každý deň. Podľa odhadov je každá piata žena obeťou domáceho násilia je jasne povedať, že tu hovoríme o mm, psychickom, duševnom násilí, sexuálnom zneužívaní. Táto situácia je neakceptovateľná, preto by som citoval kartu základných práv, že integrita človeka je nedeliteľná, je treba ju chrániť. Článok 3, každý človek, každý človek má právo na svoju duševnú a fyzickú integritu musíme tu stať za tým, aby sme chránili obete, a je, je treba v tejto otázke ešte veľa urobiť. Jednoducho je treba toto násilie už raz a navždy ukončiť a musíme sa za to zasadzovať spoločne. Muži aj ženy existujú určité opatrenia, ktoré sú potrebné, pres, je potrebné presadiť, a k tomu sú potrebné aj určité finančné prostriedky a členské štáty, mimovládne organizácie, všetci musia pracovať na tom, aby sa pripravila globálna stratégia proti násiliu páchanú na ženách. Toto je vyhlásenie. Thank you. Pani Kulát k rokovaciemu poriadku. Vážený pán predseda, mám technickú poznámku. Naozaj to je trošku e, nevhodné, zábavné, ak práve v deň, keď sa rada rozhodne, že nebude v Európskej centrálnej banke ani jedna žena v predsedníctve, že takéto vyhlásenie tu v parlamente zaznelo. Vielen Dank, Frau Goulart. Bei aller Berechtigung von Wortmeldungen soll Ďakujem pekne, pani Kulár. Avšak e, musíme postupovať podľa rokovacieho poriadku a e, venovať sa tomu, čo na programe máme. Takže neotvárame žiadnu rozprávu. Chcel by som tiež pozdraviť aj delegáciu zo švajčiarského parlamentu, ktorí sú na tribúne. Takisto by som chcel požadoviť, pozdraviť predsedu švajčiarského parlamentu, aj e, senátu pána Heinza Alt, aby sme mohli ďalej spolupracovať so Švajčiarskom ako doteraz.